protokole, bude toto zapísané od tohto dátumu a výbor NV eh, rozoslal text eh, podľa 231 eh, odseku 4, pokiaľ do 24 hodín žiadna politická skupina alebo aspoň 4 poslanci sa proti tomu nepostavia, tak text sa považuje za schválený, nájdete ho na webovej stránke pod linkom na dnešné plenárne zasadunie. Takže